How are we doing? Okay. While we are trying to... Kým čakáme na spojenie s Kongom, s chcem pripomenúť kolegom smutnú udalosť, ktorá sa udiala pred dvomi týždňami vo východnej časti Konga, čo je dôvodom, prečo dnes diskutujeme o tomto bode. Vtedy 9. apríla došlo k útoku na rangerov Národného parku Virunga. Bolo to teda v parku v, vo východnej časti Konga, v oblasti severného Kivu. E, viete, že v tejto oblasti sú nepokoje a e, počas útoku došlo k zabitiu piatich e, rangerov a ich vodiča. Jeden prežil a e, je v nemocnici kvôli zraneniam. Doteraz e, si útoky vyžiadali 175 mŕtvych. Ehm, bol to, boli to útoky zo strany milícií Maj Maj. Pred 4 rokmi hlavný strážnik princ Emmanuel de Merot sa sám stal e, obeťou troch útočníkov a počas útoku bol vážne zranený. Ehm, to vysvetľuje, prečo dnes medzi nami nemôže byť. Mnohí z vás sa s ním stretli v roku 2014 počas štrasburského pléna. Pán Demerot je vďaka technológiám, alebo teda bude tu môcť byť s nami vďaka technológiám, nakoľko sa teraz snažíme spojiť s Kongom a s pánom Demerod. Máme e, najprv naplánované video a následne bude s nami live online pán Demerod.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 Tapi masih kok nanggal. Wakati ya masaka, aliwala dume na madike preske, Kabakia eh, Mukunda njo akabakia mwele familia mwenye alikuwa anachunga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 Dovolte mi pripomenúť, že práca výboru DV v rámci príprav uznesenie parlamentu z decembra 2015 eh, ohľadne ochrany Národného parku Virunga v Kongu Dovolte mi pripomenúť, že už vtedy sme e, zdôraznili konflikty s ozbrojenými gerilami, najmä s milíciami Mai Mai a FDLR a zdôraznili sme, že to spôsobilo závažné porušenie ľudských práv a násilie v parku, ktorý je, ktorý, tento park je zapísaný do zoznamu UNESCO na, žije, žijú v ňom mnohé vzácné druhy. Rovnako sme pripomenuli aj to, že ťažba ropy v tomto národnom parku je nekompatibilná s, s záchovaním parku a jeho a štatútom e, miest, miesta, ktoré je zapísané v zozname UNESCO. E, ešte okrem pána Demerot, tu máme dnes mm, štátneho tajomníka mm, z Belgická, pána François Javiera de Donea. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu medzi nami. Vy ste členom rady eh, nadácie Virunga. Eh, môžeme sa pokúsiť o spojenie s Kongom? a message after the beep. Is it all right? Je to v poriadku. Podarilo sa nám. Pán Merod, počujeme sa? Áno. Dobré tu výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu. Mm, je tu medzi nami aj pán François Xavier de Donea, členom hrady nadácie Virunga, člen rady nadácie Virunga. Vidíme vás, počujeme vás a práve sme si pozreli krátke video o Národnom parku a ja som práve poinformoval kolegov na úvod o smutných udalostiach, obeťami ktorých sa stali mladí ľudia v parku a spomenul som aj to, že aj vy ste pred pár rokmi boli zranení pri podobnom útoku. Trápi nás teda be- bezpečnosť zamestnancov a všetkých dobrovoľníkov, ktorí s vami v parku pracujú. Nech sa páči, želáte si krátke, krátky, krátke vystúpenie na úvod a potom by som poprosil pána tajomníka, pána ministra a e, nakoniec by sme umožnili aj kolegom z pléna, aby položili otázky. Že nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľmi ľúto, že nemôžem dnes pred, e, nemôžem dnes s vami byť, ale som nesmierne vďačný za príležitosť a za to, že vám môžem poďakovať e, za kolegov a najmä za našich rangerov, ktorých ste podporili, ktorých Európska únia podporila a podporovala e, za po uplynulé 10 ročia a roku, prvý grant sme od únie dostali v roku 1988 a tá podpora odvtedy neustále pokračovala. Išlo o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 Kým sa opätovne snažíme o spojenie si dovolím pripomenúť, čo uviedol pán Demero počas svojho vystúpenia. Musíme pamätať, že tie príčiny, ktoré viedli k utrpeniu um, a treba pripomenúť aj vysoký počet utečencov, ktorí sa nachádzajú v tejto krajine, Pripomeniem ešte ale, že medzi tým bol proces Kimberley, pripomeniem aj ďalšie opatrenia na ochranu ehm, nerastov z konfliktných oblastí, ale tu nejakým zázrakom veľmi silné skupiny s vreckami plnými peňazí sú sú, sú schopné pôsobiť v týchto oblastiach a podnecovať konflikty, aby mohli zneužívať a teda využívať e, prírodné zdroje. Netrapí to len nás, ale nás ako parlament, ale je, je to aj vec našich členských štátov. E, ktoré by skutočne mali začať eh, riešiť eh, problém utečencov, problém migrácie v celom svete. Áno, riešia ho možno v Sýrii a podobne, ale um, keď príde na Afriku, tak je to ponechané v rukách niek- niektorých zopár členských štátov, ako napríklad Belgická. Ale v iné európske krajiny tým na tom tak nezáleží. A chcem poprosiť pána ministra, mm, nech sa nám podarí sa opätovne spojiť s pánom Demerode. O pár slov ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za pozvánku. Pripomína mi to časy, keď som ja sám bol poslancom parlamentu pred mnohými rokmi. Hlavným problémom, hlavným dôvodom a v problémov v Afriky, najmä v parku Nilunga, je chudoba, chudoba tých, ktorí v okolí parku žijú. Obrovským problémom v Irungi je to, že 4 milióny ľudia e, žijú e, žijú v blízkosti parku. Mnohí z nich majú nízky príjem, oblasť, e, túto oblasť štát veľmi zle spravuje. Od vyhlásenia nezávislosti je tomu už tak, takže ozbrojené, pre ozbrojené skupiny je jednoduché rekrutovať tých, ktorí nemajú prácu a ktorí uprednostnia pracovať pre ozbrojenú skupinu, než by zostali v oblasti, kde vlastne pre nich nič nie je. V parku sa nachádzajú dva hlavné zdroje financovania skupiny pre skupiny a samozrejme teraz dám slovo e, Emanuelovi, aby pokračoval vo svojom vystúpení. Áno, vítajte späť. Čakali sme na opätovné spojenie. Thanks. Um, sorry about that. Shall I, shall I continue? Yes, please. Okay, thank you. Um, so, um, with respect to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 by som sa spýtal, čo od nás e, ďalej očakávate. E, aké kroky by sme podľa vás mali ďalej podniknúť? Ehm, podpora EÚ na teraz veci nesastabilizovala. Ehm, váš e, mini hydro program by bolo možné ďalej podporiť, ak, ak nám poviete, že či by do toho mohli spadať aj iné vodné zdroje, alebo ak by sme navýšili e, počet megawatov, ktoré by sa dali využiť pre tieto toky, ak budú k dispozícii finančné zdroje EÚ. A ďalšia vec, o ktorej ste hovorili. Mm, No. I know. You're back. C- can you hear me? Počujete ma? Veľmi zlé. Prepačte, nepočul som dobre vašu otázku. Myslíte si, že existuje potenciál via, pre, pre, pre, pre potenciál toho, aby sa uh, E, zriadilo viacerých e, tých mini vodných elektrární na toku. E, vy hovorili ste, že tých 100 miliónov bolo nezákonne získaných, respektíve, že boli získané z nejakých iných zdrojov a existuje nad parkom nejaký satelit, ktorý môže pozorovať to, čo sa deje v okolí parku a pokiaľ neexistuje takýto satelit, prečo tomu tak nie je? Je to totiž jednoducho realizovateľné, minimálne ja to tak chápem. Ďalej ste hovorili, že existujú pracovné príležitosti pre tých, ktorí sú, žijú v okolí parku. Uh,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 pre financovanie hm, súkromného sektora a rozvoja súkromného sektora. A e, to na základe grantov a e, súkromných e, fondov. A už 2 miliardy sa podarilo vybrať a vlastne takto prispieť s týmito do 70 miliardových investícií. Takže takto sa pracuje na tom, aby sa dobre využili tie prostriedky a to vlastne súvisí s Junkarovým plánom a s prácou výboru pre rozvoj. E, išlo o západnú Afriku, ale bolo by to ideálne pre e, aj vo vašom prípade. Mohli by ste tak financovať e, z tohto fondu oveľa viac. Takže ja týmto zatiaľ teda skončím. A to preto, lebo tu prítomní by si ešte chceli vypočuť samozrejme aj ďalšie veci, napríklad ohľadom prístupu e, k týmto e, fondom. Ja by som teda chcel e, privítať pána ministra, ktorého dobre poznáte určite, aby sa vyjadril pán François Javier de Donea. K tomu, čo ste povedali, ako zachrániť veľké prírodné oblasti v Afrike. No už treba E, rozvíjať tie populácie, ktoré žijú okolo a to trvá nejakú dobu a určitú dobu sa budú vyžadovať policajné opatrenia na boj e, proti nelegálnemu ťaženiu zdrojov, ale ešte ďalší spôsob existuje. Najväčším nebezpečenstvom pre prírodné parky v Afrike a pre tie prírodné oblasti v Afrike je demografický tlak, najmä keď 70 eh, tohto obyvateľstva, ako povedal Emanuel, nemá prácu. Samozrejme, veci sa komplikujú v okolí parku Virunga a vidím to z toho, čo tu odznelo, eh, vzhľadom na eh, také tie kliky miestných politikov a ktorí samozrejme získavajú na svoju stranu miestne obyvateľstvo. ale to sa veľmi ťažko potláča. medzi tými skupinami a miestnymi politikmi a dokonca aj politikmi na národnej úrovni sú veľmi úzke vzťahy a preto je ťažké proti tomu bojovať. E, tá vláda s tým nie je schopná nič robiť a takisto ani ochotná nič robiť, takže e, Rangers sú e, osamotení v boji proti týmto skupinám, ale iná stratégia nie je. Kombinácia toho, čo robí Európska únia, investície do rozvoja obyvateľstva a ďalší boj proti najagresívnejším prejavom a aktivitám týchto ozbrojených skupín okolí parku. Ďakujem, pán minister. Takže kolegyňa, kolegovia, máte slovo. Obaja naši ctení Eh, hostia eh, sú k dispozícii, jeden tu, priamo vo sále, druhý eh, na Skype. Takže chceli by ste sa niečo spýtať? Pani Hautala. Áno, ďakujem, pán predseda. Pán, pán Demerod, počujete ma, prosím? Dobre, chcem vyjadriť e, sústrasť e, za tie posledné e, obete tých 5 odvážnych mladých mužov, ktorí zahynuli a ktorí boli, ktoré, ktorých zabili milície a aj ten vodič ktorý zahynul. My ako Európsky parlament a tento výbor toto veľmi podrobne sledujeme a chceme prispieť, ako, ako len to bude možné k riešeniu situácie. Som veľmi rada, že DG DEFCO komisie e, je takisto odhodlané e, prijať opatrenia. My sa ich musíme spýtať, čo vlastne robia na posilnenie e, riadenia parku Vironga v tejto chvíli Chcem vám poďakovať za e, to, takéto výrečné opísanie problémov, ktorým čelíte v parku Vironga, neexistencia právneho štátu, inštitúcií, ktoré sú stabilné, nedostatok e, zamestnania a rozvoja. Je to skoro ako, tá moja, ako v mojom návrhu správy, ktorú budem, e, o ktorej budeme hovoriť o pol hodiny, a ktorá sa týka transparentného riadenia lesných zdrojov eh, v rozvojových krajinách. Môžeme sa teda skutočne z vašich skúseností poučiť ohľadom toho, čo by sme do návrhu tejto správy ešte mali zahrnúť. Ja som vám veľmi vďačná za vysvetlenie toho, ako udržateľné pracovné miesta a rozvoj môžu byť vytvorené v okolí takého chráneného územia ako Park Virunga ak dovolíte, len by som sa možno spýtala komisie, ako oni vnímajú situáciu a možnosti pomôcť vo vašej práci, ktorá je tak dôležitá v Kongu. Ďakujem. Who is speaking on behalf of the commission? Kto je tu za komisiu, prosím? Áno, ďakujem. DG Tefko Francesca Di Maro, sa volám. Ďakujem za otázku. Aj my chceme vyjadriť úprimnú sústrať za tieto straty. Pozorujeme, sledujeme situáciu veľmi e, zblízka a ako povedal pán Manuel de Mehot, podporujeme Národný park Virunga a nie len tento park. Už 30 rokov je to teda e, veľké odhodlanie, dlhodobé odhodlanie. Nedá sa to riešiť rýchlo, musíme mať zdroje príslušné zdroje na takýto sektor a to dlhodobo. Takže je to aj predmet e, ďalších diskusí o ďalšom viacročnom finančnom rámci. Podľa, e, v rámci 11. E, Európskeho rozvojového fondu sme prijali rozhodnutie o 130 miliónoch na podporu Národného parku v Kongu. Mnoho z tých eh, veľkej časti eh, patrí eh, do, na, na zoznam UNESCO, Svetového dedičstva a sú tam aj ďalšie takéto oblasti. Takže samozrejme ochrana územia, udržateľné poľnohospodárstvo, energetika. 30 je ochrana dedičstva, 70 rozvoj poľnohospodárstva. Tak je to rozdelené vzhľadom na demokratický tlak a obyvateľstvo v okolí. Ak môžeme obyvateľstvu v okolí parku poskytnúť e, iné podmienky, hospodárske možnosti a prácu, tak e, môžeme potom zachrániť aj ten park. Takže to je integrovaný prístup a naša podpora Eh, ochrancom a ich vzdelávaniu je dôležitá z hľadiska riadenia. Riadenie parku je to jediné riadenie, ktoré tam vlastne funguje, jediný právny, orga, je eh, eh, právny inštitút, inštitút presadzujúci právo a zásady ochrany ľudských práv a zachádzania s ľuďmi a podobne. Takže aj tento prístup je úzko pripojený s bezpečnosťou a rozvojom. Možno, že by som ešte dala slovo kolegyni. Áno, my takisto pracujeme s rôznymi nástrojmi, ako povedal Francesco, 11. E, fond, potom tematická rozpočtová položka pre životné prostredie. Pred dvoma týždňami sme mobilizovali nový program ohľadom e, toho problematického dreva a jeho ťažby v určitých e, oblastiach parku a samozrejme vzdelávanie rangerov a rozvoj ekoturistiky. Takže na jednej strane bez bezpečnosť, na druhej strane spolupráca s Emanuelom a jeho týmom na vytváranie pracovných miest pre miestnú komunitu. Takisto by sme chceli e, e, realizovať e, program, ktorý sa týka jazera vo Virunga spoločne s týmom, ktorý tam je. Hovorili sme o vražde tých piatich strážcov a vodiča, takže to je samozrejme dôležitá vec bezpečnosť, ale zároveň e, zelená ekonomika, hospodársky rozvoj severnej, e, severného regiónu Kýv a e, to znamená vytvoriť pracovné miesta, ktoré by prilákali mladých mužov, ktorí sa nechali narekrutovať miliciami. Na budúci týždeň bude misia z nášho oddelenia pre energetiku, ktorá tam pôjde e, prediskutovať s Manuelom a jeho týmom možnosti mobilizácie a realizácie e, hydroelektrárení okolí parku, aby sme v rámci e, i EIP, teda toto mohli realizovať. E, pre nás by bolo veľmi zaujímavé e, vidieť, e, ako sa táto, táto záruka, ktorú chceme poskytnúť, realizuje. Takže ja skutočne dúfam, že budeme schopní reagovať adekvátne. Ďakujem vám, ďakujem Devku. Je tu niekto z Yes. Chceli by ste niečo povedať? Ďakujem, pán predseda. Nemám čo, e, veľa čo dodať k tomu, čo povedali kolegovia z komisie. My si veľmi dobre uvedomujeme dôležitosť bezpečnosti rozvoja a biodiverzity a je dôležité povedať, že v prípade tejto témy e, skutočne e, táto téma je veľmi, veľmi úzko sledovaná, veľmi dôležitá v e, DIC. My sme jedni z tých, e, ktorým veľmi leží na srdci napríklad otázka právneho štátu a presadzovania práva a bezpečnosti situácie v tejto oblasti. A my sa snažíme zabezpečiť e, bezpečnosť, rozvoj a biodiverzitu súčasne. Ja som vyslovil tú otázku týkajúcu sa geostacionárneho satelitu, kde by sa, ktorý by sledoval napríklad e, ťažbu toho e, dreva a, a napríklad jeho spalovanie, výrobu teda dreveného uhlia. E, Niekto na to môže povedať? Áno, ja, áno. V rámci programu Kopernikus sme požiadali od, o, o, útvar komisie na zriadenie takejto služby na sledovanie ochranu afrických oblastí. S, e, pred dvoma týždňami sa konala spoločná misia komisia tohto e, útvaru, aby, e, ktorá sa zaoberá e, deforestáciou v národnom e, parku Kilonga a to isté sa deje v ďalších 15 národných parkoch, takže toto by sa malo stať súčasťou programu Kopernika. Je to e, realizovateľné a to, to rozlíšenie je dokonca presné asi na 10 metrov, takže myslím, že by sme vám mohli aj poskytnúť nejaké zábery z toho, lebo je to skutočne veľmi zaujímavý pohľad. možno by sme vás mohli prepojiť e, s pánom e, Merodom, Demerodom, aby ste si o tom mohli pohovoriť a možno by sa dalo identifikovať aj, čo kto robí, kto napríklad e, napadol niekoho, takže by to mohol byť aj obranný nástroj. Sú ešte ďalší kolegovia? Áno, pán predseda, ďakujem veľmi jednoduchá otázka. Hovorili sme tu pred e, hodinou a niečo o reforme Africkej únie. E, hovoríme teraz o tomto krásnom mieste, kde ale bohužiaľ zomierajú ľudia, keď e, ochraňujú prírodné bohatstvo. Ale aké je stanovisko Africkej únie? Oni chcú stabilizovať situáciu v Kongu. To je jeden z ich bodov aj z nadväznosti na voľby Takže e, čo teda e, Africká únia e, na túto tému hovorí? Áno. Takže DS Ďakujem, pán predseda. Toto je šir, širšia politická otázka. Je veľmi jasné, že Únia úzko spolupracuje s kolegami z Africkej únie. Predseda výboru pre Africkú úniu, pán Musa Faki, v posledných mesiacoch dvakrát krajinu navštívil, je v priamom kontakte s prezidentom a veľmi jasne sformuloval stanovisko Africkej únie a takisto vyzval na e, zorganizovanie e, volieb 23. E, decembra sa, to, sa budú konať. Má to podporu Africkej únie a spolupráca je úzka. Aj v Kinshase ja sa stretnem s kolegami a sa, stretávam sa teda so svojimi kolegami aspoň raz týždenne z Africkej únie a stretím sa s nimi v Kinshase a ide nám skutočne o to, aby sme si veci ohľadom tých volieb ujasnili. Je to veľmi dôležité pre Úniu a medzinárodných aktérov v Kinshase, ktorým leží na srdci situácia v Diasi. Ďakujem. Takže sedíme tu všetci, ktorí ktorý využívame v podstate všetky tieto vedomosti a technológiu na to, aby sme riešili situáciu. Na mňa to robí e, hlboký dojem. A niekto ďalší by sa ešte chcel vyjadriť? E, tá diskusia je skutočne prínosná. Komisia. Áno, pán predseda, Budeme ďalej eh, park Virunga podporovať. Máme plány na posilnenie podpory v energetike, polnohospodárstve eh, z tých zvyšných eh, zdrojov 11. Alebo fondu číslo 11 máme takisto dobré vzťahy s Konžským inštitútom na ochranu prírody spolupracujeme veľmi dobre. Dúfame, e, že pod, budeme môcť po, ešte zintenzívniť túto podporu a samozrejme používam všetky ďalšie nástroje koordinovania, integrovanie. Ešte treba povedať, že tu nejde len o finančnú podporu, ktorú Virunga potrebuje. Potrebuje zviditeľniť. To znamená hovoriť o parku, čo sa tam deje. To je veľmi dôležité takisto a Emanuel e, jednu vec a zda nepovedal, že e, ten park bol navrhnutý e, zo strany arcibiskupa Tutua na Nobelovú cenu a treba teda zvyšovať viditeľnosť tohto veľmi ohrozeného územia, aby sa o tom hovorilo na medzinárodnom fóre. Tu treba podporiť aj Európsky parlament, aby sa naďalej zviditeľňoval tento národný park na, na, na čo najvyššej úrovni. Hm, áno? Možno by ste mali e, vymenovať osobitných e, vyslancov alebo e, veľvyslancov pre tento e, e park Nuž, e, my e, sme, tak povediac, e, vo svojich vežiach zo slonoviny, zatiaľ čo vy ste priamo v teréne. Takže vy by ste nám mali povedať, kedy by sme my a mali predložiť konkrétne návrhy a aj na to ďalšie finančné obdobie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 reach a turning point um, with a more positive um, light at the end of the tunnel. Thank you. Ďakujem pekne. Kolegyne a kolegovia, dámy a páni, chcem sa vám poďakovať za vaše veľké úsilie za e, úsilie, ktoré ste vložili do tejto téme. Chcem sa poďakovať aj komisii za excelentné odpovede. Ďakujem za prezentáciu. Chcem vám zaželať veľa úspechov. Zostaneme v kontakte. Chcem poprosiť pána ministra Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi. Je to niečo, čo môžeme urobiť, na čo sa môžeme sústreďovať a privodiť zmeny. Je to dobrý test pre nás všetkých v Európskej únii. Ďakujem pekne ešte raz. Uh, Budeme hovoriť o lesoch v našom ďalšom bode. Musíme sa pozrieť na transport na zodpovedné riadenie lesných zdrojov v rozvojových krajinách. Ja si myslím, že je to predmet teda ďalšieho bodu. Na starosti to mala naša usilovná kolegyňa Hautala. My sme už prezentovali environmentálny program OSN a komisie, potom sme hovorili o motoroch odlesňovania, ktoré sú často spojené s výrobou komunít, často zlé obhospodárenie lesov a pôdy je jedným z negatívnych motorov odlesňovania. A dnes budeme vychádzať z návrhu správy kolegyne Hautala. Bolo by dobre, keby sme priamo začali s touto prezentáciou. E, ďakujem. Nemôžem e, obviňovať tých, ktorí odišli odtiaľ. To ľutujem to, pretože to súvisí, to, čo sme hovorili predtým, súvisí s tým, čo budem teraz je dobré, že zostalo aspoň pár kolegov. No už tak či onak. Máme, mali sme štúdiu, mali sme vypočutie, ktoré súviselo s, e, v súvislosti s touto e, správou z vlastnej iniciatívy o transparentnosť v odpovednom riadení prírodných zdrojov v rozvojových krajinách, na prípade lesov. My sme predtým hovorili o minerálnych zdrojov zdrojoch a o ich transparentnom využití, o využití obnoviteľných zdrojov. Veľmi dôležitou súčasťou obnoviteľných zdrojov sú práve lesy a takisto všeobecne prírody na našej planéte. Ja som spolupracovala s dvomi ďalšími autormi Výro, výbor Envy eh, má zdieľanú kompetenciu, pokiaľ ide o článok 54 nášho rokovacieho poriadku. Majú exkluzívnu kompetenciu, tak dúfam, eh, že to bude súvisieť s mojou prácou, teraz z hľadiska rozvojovej perspektívy. Myslím si, že novú dimenziu dáva aj výbor INTA. Bola taká unikátna e, skúsenosť, že som mala možnosť spolupracovať s ďalšími spravodajcami, ktorí sedeli z iného uhla na obospodárenie lesov. v mnohých kruhoch sa viedla verejná diskusia, teda o tom, prepačte tu príliš veľa hluku, môžete prosím vás opustiť sálu. Ďakujem. Takže je tu e, výzva ktorá by sa mala sústreďovať na výzvy týkajúce sa odlesňovania. Jedným z návrhov, mojich návrhov je, že by sme mali naliehať na komisiu, aby spustili dopadovú štúdiu a konzultácie so zúčastnými stranami, aby sa vytvoril takýto EU akčný plán o odlesňovaní, kde by boli regulačné opatrenia, aby sa zabezpečilo to, aby e, nedošlo k odlesňovaniu v Európskej únii, takže vidím, že táto správa prichádza v správnom čase. No a budem hovoriť o hlavnej agende, na ktorú sa musíme pozrieť v tomto kontexte. To je agenda 2030, potom sú to uh, cieľe udržateľného rozvoja, ktoré s tým súvisia. Blahoželám Emanueli Lerodovi za vysvetlenie toho, o čom to vlastne všetko je, ako sa vytvára, e, e, ako sa vytvárajú možnosti e, boja proti zločinnosti v tomto ohľade, ale je to otázka chudoby, tak musíme zdôrazňovať ešte viac ako kedy, kedykoľvek predtým politiku súdržnosti pre rozvoj a tým sa prispo, prispieva k politike, e, tak obchodnej politike, Napríklad sme radi, že vidíme, že Európska únia má k dispozícii niektoré dôležité nástroje, napríklad eh, akčný plán FLECT, eh, ďalej doda o partnerstve, ktoré sú veľmi dôležitými nástrojmi, ktoré si oceňujeme všetci pri obospodarovaní lesov v partnerských krajinách, ale toto samé nebude odpovedať eh, na E, výzvy, pokiaľ ide otázky riadenia alebo aj konkrétne odlesňovania, musíme e, riešiť fakt, že odlesňovanie je spôsobený poľnohospodárstvom z, z rôznych cieľov, teda na základe sledovania rôznych cieľov. Ďalej je to otázka konfliktného dreva, hovorili sme o konfliktných nerastoch, komisia prišla s tým, ako proti tomu bojovať a teraz sme videli, ako posilniť nástroje, ktoré máme na boj proti konfliktnému drevu. No to sú e, práve zdroje environmentálneho zločinu a súvisí to s offshoreovými ekonomikami a takisto s ťaženia e, z finančných zdrojov. Súvisí to teda s mnohými čin, kriminálnymi činnosťami. Je veľmi jasné, že musíme problém riešiť. Chcem zdôrazniť, e, zdôrazniť otázku e, z, z zaberania pôdy, čo vyplýva e, z výskumu toto chránenie e, pôdy alebo týchto lesných e, pozemkov jedným z faktorov boja proti odlesňovaniu. A pokiaľ ide o otázku živobytia, drevo samotné má veľkú komerčnú hodnotu. Musíme sa pozrieť na metódy, ktoré spomenul Emanuel de Merod, hovoril konkrétne o integrovanom ekonomickom rozvoji. Ja si myslím, že sa máme tu mnohému čo učiť, e, keďže odlesňovanie sa nekoná vo váku. Európska únia má zaujímavé dokumenty, ktoré by mohli uh, Um, napomôcť pri vytváraní tejto uh, legislatívy. Vážený pán, pani predsedajúca, asi je dobre, keď povieme, že nám ide o udržateľný manažment, potrebujeme však legislatívu uh, náležitej starostlivosti potrebujeme jasnú legislatívu tejto náležitej starostlivosti. Som veľmi rada, že pozorujem, že konečne komisia teraz chce navrhnúť vypracovanie dopadovej štúdie na e, úrovni Európskej únie. Čiže pokiaľ ide o túto legislatívu, o náležitej starostlivosti, my by sme sa mali pozrieť na možnosti e, zavedenia e, označovania výrobkov v rámci inflekty, že Európska únia a partnerské krajiny používajú podobné zdroje e, pri systéme zabezpečenia týchto výrobkov z dreva. Bolo by dobré, keby tieto výrobky dokázal spotrebiteľ identifikoval my veríme, že to uvidíme tak, že tak ako v Indonézii sme už videli, tak mali by sme to tiež vidieť v Gane. Takže e, to by bolo z mojej strany o transparentnom a zodpovednom riadení lesných zdrojov v rozvojových krajinách. No a komisia vykoná, dúfajme, prácu, ktorá sa od nej očakáva. Ďakujeme, Septán za e, socialistov. Ďakujem pekne. E, chcem sa poďakovať za skvelú prácu našej spravodajky. No naozaj nie je e, ľahké e, spojiť nariadenia európske a iné. Ja myslím, že je absolútne korektné, eh, čo si povedala o tej súvislosti eh, s konfliktnými minerálmi. Uskutočnili sme v minulosti veľa pokusov, boli iné otázky, keď otázky dodávateľského reťaza spôsobili problémy. A táto správa eh, sa pohne smerom k drevu. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí predložili celý rád cenných odporúčaní. Myslím si, že nájdeme spoločného menovateľa. Uznávame úlohu dreva, lesov a e, rešpektujeme, že teda aj drevo, aj les, lesy majú veľký vplyv na e, životné prostredie, na život obyvateľstva, ak Európska únia teda potrebuje drevo a chce výjsť v ústretí záväzkom vyplývajúcim z Parískej dohody, tak tá due diligence musí byť aktuálna aj v prípade dreva. Ako spravodajkyňa povedala, systémy už fungujú a je niektoré e, krajiny už tieto systémy majú, mali by sme byť ďaleko ambicioznejší, ako mm, sme. A musíme tiež e, zabezpečiť, aby boli e, rešpektované práva na vlastnenie pozemkov. Ďalej sa musíme zaoberať našimi vlastnými ekonomika, pozrieť sa na modely našej vlastnej spotreby. Musíme opätovne e, e, využívať drevo, pokiaľ sa to dá. A e, bude potrebná certifikácia 350 miliónov hektárov do e, roku 2030 sa má degradovať a uskutočňovať e, odlesňovanie. Ďakujem za vašu prácu ešte raz a ja si myslím, že to naraz pomôže mnohým dotknutým skupinám na tvári miesta. Ďakujem pekne, Seb. Ďakujem veľmi pekne, ja som len chcel oceniť tú vynikajúcu správu. Hovoríme tu o deforestácii a ja sa chcem spýtať, máme predstavu, koľko... um, hovoríme teda o zachovaní a odlesňovaní, ale myslím, že potrebujeme klásť dôraz aj na opätovné vysádzanie Máme predstavu, o koľko hektárov ročne ide, kde dochádza k opätovnej výsadbe. Bolo by užitočné si to overiť eh, s kolegami z komisie. Ja osobne túto informáciu nemám. V tejto chvíli je odlesňovanie významným trendom, ale Isté, aj opä, opätovná výsadba je spôsobom, ako bojovať proti klimatickým zmenám, dezertifikácii, strate biodiverzia. Je to spôsob, ako vytvoriť eh, udržateľné živobytia, napríklad agrolesníctvo. To je vynikajúci spôsob, eh, ako, vype, ako, ako, vypesto, ako vyprodukovať stromy, ktoré poskytujú potraviny. Čiže Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcela v prvom rade poďakovať pani poslankyni Hautala. Ide o veľmi dôležitú iniciatívu a my oceňujeme znenie textu a oceňujeme aj to, že ste sa dotkli akčného plánu. Sme povďační za ocenenie našej práce. Zároveň však, zároveň však konštatujeme, že uvedený akčný plán všetky problémy riešiť nedokáže. Odlesňovanie pokračuje a my, my ho potrebujeme začať riešiť. Ako ste uviedli, Ide o komplexnú, ďalekosiahlú otázku, preto sa musíme na ňu obozretne pozrieť a my súhlasíme s vami, že i e, štúdia o posúdení vplyvu je v tomto smere veľmi dôležitá a, a veľmi dôležitá je aj konzultácia hlavných aktérov v rámci DEVKO by sme chceli v tomto smere pokračovať a uvidíme, či bude možná aspoň nejaká drobná konzultácia hneď na začiatku, pretože, by to bolo, pretože tá by určite pomohla našej práci. My by sme veľmi radi sa vyhli, pretože rozvojová pretože mm, my by sme sa radi teda venovali tejto problematike. Opätovná výsadba je jedna vec a vieme, že zhruba e, milión e, hektárov ročne sa opätovne zalesňuje, ale hlavne v Latinskej Amerike. Nie, nie po celom svete. Ehm, potom potom odlesňovanie môže mať dosah aj na úbytok prerijných ekosystémov. Ďalej musíme riešiť otázku dostatku eh, pracovných miest. Nechceme, eh, nechceme, aby sme prešli k iným formám držby pôdy, napríklad subsistenčné eh, farmárstvo, ehm, môže, môže spôsobiť to, že ehm, farmári v Afrike ehm, môžu v tejto súvislosti zaznamenať úbytok príjmov. Čiže skutočne musíme obozretne k tejto veci prístupovať. I my sa domnievame, že nejde len o vec, ktorá sa týka externých partnerov, ale je to otázka strany dopytu. Musíme pokračovať v konzultáciách, ktoré začali interne s inými útvarmi komisie, ktoré sú tiež zodpovedné teda nielen z DG Environment, ale aj z Agri, Trade a podobne. Čiže títo všetci nám títo všetci môžu napomôcť eh, riešeniu tohto problému eh, nástrojmi, ktorými disponujú. Poukazuje, myslím, že to poukazuje aj na to, že koncept e, politickej koherentnosti je dôležitý práve pre tento typ e, spisu. A je to jediný spôsob, ako sa nám podarí e, uspieť. Keď pripravujeme, keď sme pripravovali nariadenie, ktorý je, ktoré bolo dôležité v tomto hľadne, tak sme si najprv zanalizovali typy nariadení, ktoré existovali v členských štátoch a pozreli sme sa na to, či existuje nejaký typ e, opatrenia na národnej úrovni, ktoré by umožnilo e, zachytávať e, nelegálny výrub dreva a zachytávanie takéhoto dreva, ak vstupuje nezákonne na trh. Pravdepodobne by sme potrebovali um, niečo podobné v prípade komodít, ktoré spôsobujú odlesňovanie. V tomto prípade nehovoríme len o výrube pre výrub, hovoríme tu o zmene v držbe pôdy, um, pre kokosové stromy, kokosové palmy a tak ďalej. Čiže tá vec je oveľa komplexnejšia a my sa e, všetky tieto aspekty snažíme riešiť akčným plánom. V akčnom pláne by sme radi pokryli viaceré oblasti, radi by sme spolupracovali so súkromným sektorom a tam by sme práve mali riešiť aj plán externých investícií, a jednotlivé piliere a radi by sme sa pozreli na to, ako udržateľnejším spôsobom podporiť e, súkromný sektor, ktorý pôsobí v partnerských krajinách potrebujeme komunikovať aj s našimi partnermi, pretože nastal posun v dopite. Európa nie je, jedinou kraj- nie je jediným regiónom spotreby. Musíme komunikovať s Indiou, Čínou a inými trhmi, tak ako s, napríklad v rámci FLAG sme e, diskutovali s Čínou. Už, už bolo povedané, že e, Držba pôdy je veľmi dôležitá a v rámci nášho súčasného AAP 2018 prebehne taký kratší program, ale ide len o malú, drobnú iniciatívu a e, pracovať budeme musieť ďalej. Pokiaľ ide o ďalšie VPA, poprvýkrát sme zaviedli um, informovaný súhlas a koncept informovaného súhlasu a e, tam sa práve musíme pozrieť na to, ako tento nástroj možno využívať, aby sme sa ubezpečili, že domorodé obyvateľstvo je náležite zapojené do celého procesu a že udelí svoj súhlas. Takže toľko v rámci rýchlych rýchle reakcie z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne, Šantál, za aktualizované informácie. Poďme Vrátime sa. Heidi, chceš niečo doplniť? Myslím, že naozaj máme šancu nakoncipovať veľmi silnú správu vrátane, vrátanie e, príspevku výboru pre životné prostredie či medzinárodný obchod. Myslím si, že naša správa e, prispeje dôležitým dielom len ešte pripomeniem, o aké citlivé otázky v týchto prípadoch ide. Všetci viete, že krajiny, ktoré produkujú palmový olej, sú, sú, sú, sú, sú znepokojené, pokiaľ ide o smernicu, o mm, užateľnom využívaní. A mne sa zdá, že v Indonézii sa koná zasadnutie e, každý večer a um, ja som si istá, že je možné v trialógu nájsť riešenie a také riešenie, ktoré, ktoré nebude v rozpore s pravidlami VTO. Ale naozaj, keď podporíme a pozbudíme biopaliva v rámci našej, e, v rámci našho programu pre zdroje energie, tak máme právo žiadať o to, aby bol ich pôvod e, udržateľný. Možno je, to, možno je to väčšie ako burka v pohári vody, ale možno to povedie k tomu, že krajiny spotreby, najmä v EÚ, existuje skutočná, skutočná potreba, že Európa volá potom, že produkty, ktoré k nám prúdia, sú na, boli získané alebo teda boli produkované zodpovedným spôsobom. Ja sa, ja sa, ja sa teším a musím povedať, že um, uvedené, uvedené legislatívne akty, už, akčný plán už zmenili situáciu v teréne a myslím, že zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v globálnej uh, klimatickej politike. Ďakujem veľmi pekne, Heidi. Strátila som sa trošku v mojich e, papieroch. 15. maj na obed je dátum na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ak chceme, aby bol náš odkaz, naše posolstvo silné, tak vás poprosím, aby ste predkladali relevantné pozmenujúce návrhy, aby, aby naozaj boli výstižné, aby ich nebolo príliš veľa, pretože niekedy sa potom také posolstvo stráca ak, ich, ak tých eh, eh, pozmeňujúcich návrhov je, je veľa. Mm, nie, že by neboli relevantné, ale naozaj mali by sme mať na mysli dosah, ktorý to bude mať na skutočný, na situáciu v teréne. A, takže veľmi pekne ďakujem našej správodajkyni. Takže 15. maj na obed, dátum na predkladanie e, pozmeňujúcich návrhov, bude sa hlasovať 15. júna. Vážení kolegovia, bod 23, otázky a odpovede. Ideme najprv na 23, pretože 22, eh, k, dva, k bodu 22 sa k nám pripoja kolegovia z výboru pre rozpočet. Máme tu dve otázky. Prvá od Enrique Guerrero Salom a je to veľmi dobrá načasovaná otázka. Týka sa eh, konferencie v Sýrii, ktorá sa bude konať nadchádzajúcich dňoch tu v Bruseli. Dnes a zajtra tu v Bruseli. Nebudem čítať otázku, ja len e, pripomeniem, o čo ide v skratke. A potom Enrique Enrique, potom čo si vypočuje otáz, opäť komisie. Čiže ide o to, že v roku 2016-2017 boli vyslovne určité e, záväzky, ale len 53 finančných prostriedkov bolo skutočne aj poskytnutých. Enrique sa pýta, chce informáciu o tom, čo bolo prísľubené, čo bolo vyplatené a čo sa očakáva z pohľadu financovania nadchádzajúcej konferencii. Neviem, kto je tu medzi nami, aby mohol zareagovať na túto otázku. Who is here to answer the question from the commission? Za komisiu eh, SVČ, či niekto za komisiu... Eh, nuž nie som to ja, prepačte. Ďakujem. Mm, my si s iným útvarom koordinujeme a e, my sme kolegovia prídu e, o pár minút, len ten to načasovanie je len indikatívne a predbežné. Viete, že tu môže dochádzať k zmenám. Neznamená to, že povieme, že 17.20 musia prísť. Určite treba umožniť e, aj istú flexibilitu. Sú tu kolegovia z komisa komisie, ktorí majú odpovedať na moju otázku? E, za eko. Teda Devko zodpoveda na moju otázku. Neviem, či trade. Agoa, pýtam sa na pozastavenie Agoa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 So Enrique, we're gonna wait. Enrique, prepáč, musíme počkať na tvoju otázku. A ja mám ešte doplňujúcu otázku, pretože teraz sme diskutovali o konferencii k Syrii. Takže ešte sa chceme spýtať na vzdelávanie. V poriadku. Druhá otázka. Ide o moju otázku. O čo ide? Ide o oblečenie z druhej ruky a koordináciu, respektíve niektoré členské štáty z Afriky chcú postupne ukončiť um, um, dovoz takéhoto oblečenia, pretože to má negatívny dosah na miestny priemysel. Um, um, Spojené štáty v reakcii chceli uh, e, zahatiť prístup týmto krajinám, pokiaľ ide o e, tento typ tovaru. Niektoré, člen, niektoré africké krajiny teda ustúpili a nezakázali dovoz um, oblečenia z druhej ruky, okrem Rwandy. Rwanda pokračovala, pokračovala v zákaze a teraz e, prístup Rwandy na americký trh bol pozastavený. Ja tomu rozumiem tak, že ten objem obchodu so Spojenými štátmi nie je veľký, ale chcel som sa spýtať na, na to oblečenie z druhej ruky. My sme, my sme príliš e, na nášho výboru o tom nediskutovali. A potom je tu ešte otázka, uh, či my EÚ e, upravuje podmienky a reguluje trh s oblečením z druhej ruky a e, či to u nás, e, alebo aký to má vplyv na naše trhy mnohých istým spôsobom mm, zaujíma Zaujíma ma to z pohľadu ochrany sekundárnych trhov, e, na týchto krajín a tak ďalej. Neviem, za DG Inter, DG Trade, DG Trade, nech sa páči, ale nie som si istá, či mám vaše meno, nech sa páči, keby ste nám mohli predstaviť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prepačte, e, ne, Prepačte, Vonsastanos e, Ramos, e, pracujem na DG Trade e, pre obla- v rámci, alebo teda mám na starosti východnú Afriku. Vy ste položili otázku, obe otázky. Ide o to, že tá situácia je pomerne jednoduchá. Od roku 2016 kroky, ktoré podnikli Spojené štáty a samozrejme nás e, teda v žiadnom prípade nekonzultovali a e, 30. marca 2009 Spojené štáty oznámili rvanskej vláde, že zamýšľajú pozastaviť AGOA, teda e, bezcolné zaobchádzanie so všetkými odenými produktmi, e, na ktoré sa stiahuje AGOA, pokiaľ Rwanda um, nestiahne svoj zákaz. Na no teraz nemáme teda e, nič v rukách, respektíve nedošlo k, k realizácii dosiaľ, tak nedokážeme analyzovať jeho dosah, ale teda ak tomu dôjde, tak pôjde len o oblečenie. Hovoríme o vývoz z Rwandy do Spojených štátov, teda ide, pôjde o oblečenie, a, ale mm, ten pomer, celkový pomer týchto produktov tvorí len 5 exportu do Spojených štátov. Ide o... Ja mám od našeho zastúpenia informácie v tom zmysle, že ide o 1,5 milióna dolárov, teda o objem z celkového objemu 32,9 miliónov dolárov. Um, objemu obchodu z Rwandy do Spojených štátov. dosah. My sme neriešili e, dosah týchto konkrétnych opatrení, keďže ale tie štúdie, ktoré sú k dispozícii, hovoria o tom, že mm, rvánska e, vláda sa domnievala, že zákaz vytvorí 25 tisíc pracovných miest to skutočné číslo môže byť oveľa nižšie e, než počet rodín, ktoré živia svoje rodiny tým, že predávajú v e, obačne z druhej ruky. E, chcem Všimli sme si ešte aj štúdiu, ktorá sa týkala týchto produktov v Afrike. A táto štúdia je z minulého roka. Záverom tejto štúdio je, štúdie je to, že tieto štáty um, majú prínos z takéhoto obchodu a uzatvára to aj tak, že bolo by dobré, aby, e, aby sa zachoval um, sektor uh, s použitým šatstvom a uh, aby skutočnosť, že Kenia, eh, Gambia a Tanzánia, ktoré mali tiež postupne ukončovať dovoz použitého šatstva, sa takisto rozhodli nepristúpiť eh, k tomuto zákazu a to vlastne eh, poukazuje na to, že si zvážili plusy a minusy, že si to zanalizovali, vyhodnotili a Toľko vám môžem povedať v tejto chvíli. Neviem, či sú ešte nejaké ďalšie otázky. Áno, hovorili ste, že, e, že si to zvážili, ale môže, môže ísť aj o to, že sa bali stratiť prístup na trh v Spojených štátoch. Myslím, že e, neviem, že či si robili konkrétnu dopadovú štúdiu, ale uh, vždy má minca dve stránky a pred rokmi sme hovorili o dovoze subvencovaných potravín a ja som bola pred rokmi v Ghane a e, všetká lokálna rýža zmizla, pretože lacná rýža, najmä zo Spojených štátov, e, prúdila do krajiny a miestna produkcia skoro úplne vymizla. Hmm, a ja len rozmýšľam práve, či to nie je niečo podobné, pokiaľ ide o túto situáciu. Použité šatstvo, Áno, dôsledok ľac, lacného šatstva eh, znamená, že máme, máme obrovské objemy šatstva z druhej ruky, ktoré musí niekam prúdiť a mnohí ľudia ich dávajú na charitu v našich krajinách. Čiže myslím si, že neviem, že či tu zvažujeme, neviem, či teda či ste zvažovali iné než trhové aspekty, funguje, nefunguje. Nezvažovali ste možný iný dosah eh, tohoto, tejto situácie? Áno, áno. E, to, čo hovoríte, je úplne logické, ale keď e, zoberieme sektor e, odevov z druhej ruky, viete dobre, že sa e, tieto veci dovážajú za veľmi nízke ceny, takmer za dopravné náklady. A, a to teda dáva možnosť veľmi e, chudobnej časti obyvateľstva, to je pomerne vysoké percento týchto e, krajín, e, vyše 40 tejto, týchto krajín, využiť túto možnosť získať odeby, ktoré sú veľmi lacné, lebo títo ľudia sú na tom tak, že si nie sú schopní zakúpiť ani odeby dovážané z Číny ktoré sú e, veľmi lacné a ktoré predstavujú veľké percento dovozu textilných výrobkov a odevov. Takže treba, aby bola určitá rovnováha, ale na jednej strane to e, vnímame zatiaľ tak, že e, je tu ten prínos pre týchto občanov a zároveň to nemá dôsledky pre miestnych, e, pre miestny priemysel, ktorý zvyšuje svoju konkurencieschopnosť z hľadiska vývozu do tretieho sveta a na trh e, Spojených e, štátov. A to znamená pre bohatších spotrebiteľov. Ale to sú len úvahy zatiaľ. Áno, ja sa samozrejme na to ešte zameriam, pretože tí ľudia, ktorí vyvážajú tieto odevy, nie sú dobročinné organizácie, oni na tom zarábajú a sú samozrejme lobby a lobbysti, ktorých to e, zaujíma. Pokiaľ by išlo o rozvoj, tak by sme sa mali obe strany pozrieť na otázky rozvoja, aspekty rozvoja. Ale ja sa ešte musím na to pozrieť, aby bolo, bolo jasné, či ide skutočne len o obchodné e, transakcie, e, alebo či to má aj ďalší rozmer. Takže je tu teraz zástupca EK. Už sú tu. Áno, dobrý deň. E, otázka pána Gerera je teda otázkou, ktorá sa týka Sýrie, príslušnej konferencie e, a záväzkov, ktoré boli vyslovené. Takže e, Digi Eko, e, mohli by ste sa predstaviť? Áno, dobré popoludne. Ja sa volám Gilar Duči a v rámci toho nášho generálneho riaditeľstva pracujem na spise, ktorý sa týka Sýrie prepačte, oneskorenie. Ohľadom financovania EÚ a členských štátov mm, v súvislosti s e, konferenciou Brusel 1 4. a 5. apríla 2017, ako viete, sa tu konala konferencia Medzinárodná komunita a zástupcovia e, krajín sa tu stretli aby rokovali o situácii utečencov a 1,27 miliardy eur na rok 2007 bolo prislúbených zo strany únie a príspevok je 42 e, miliard, e, miliónov eur. E, celkový príspevok členských štátov a inštitúcií EÚ bol 4,5 miliardy eur. To sa rovná 120 záväzku vysloveného na konferencii. Ak vás zaujímajú podrobnejšie informácie ohľadom príspevkov EÚ a členských štátov, bola zverejnená nedávno správa k dispozícii na webových stránkach Rady Dúfam, že som odpovedala na prvú otázku. Spýtam sa toho, kto sa pýtal, Enrique Guerrera. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za poskytnuté informácie. Myslím, že je uspokojivé, že príspevok Európskej únie bol vždy vyšší než bol ten, ku ktorému sa zaviazal na tej prvej konferencii. Ale keďže ide o pozitívny údaj a keďže ide o niečo, čo musíme všetci oceniť, je tu, eh, je tu problém, ale eh, s financovaním potrieb v Sýrii aj napriek príspevku Európskej únie. Včera som bol, včera sme tu mali um, pozvaného podpredsedu OFSI a ktorý nám povedal, že zhruba treba ešte 8 miliárd dolárov na to, aby sa pokryli potreby susedných krajín Libanonu, Jordánska, Turecka vo vzťahu s, s krízou v Sýrii. tak dovolte mi ešte pridať dva body. Poprvé, um, som rád, že sme naplnili svoje záväzky a že sme išli ešte aj na rámec uh, toho, na, na čom sme sa dohodli minulý rok. No a po druhé, chcem zdôrazniť to, že potreby sú veľké, intenzívne a ešte tretí bod. Um, chcem pripomienkovať niečo ohľadne Európskej komisie budem taký príjemný, milý, pretože ja mm, patrím skôr tým milým, príjemný, príjemným poslancom, ale treba, aby ste rozumeli tomu, že sa nám nepáči, keď nám hovoríte, poďte, overte to na našej webovej stránke. My sme parlament, ktorý kontroluje komisiu. My sme zástupcovia občanov a my kontrolujeme komisiu ako orgán Európskej únie. Je oveľa lepšie poskytnúť málo informácií, pretože veľa, veľa ste nám vlastne mi nedali, než povedať, že ak chcete viac informácií, overte si ju alebo skonzultujte si to na našej webovej stránke. A myslím si, že keď to hovorím, tak určite e, poviem z duše aj e, mnohých kolegov poslancov tu v rámci výboru DB. I think in future if you... Ak uh, chcete do budúcnosti poskytnúť tieto informácie, tak by bolo vhodné robiť to nejakým priamočiarným spôsobom bolo by dobré, keby sme spoločne mohli vyvíjať určitý tlak v spolupráci s komisiou na naše vlády. Napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie detí utečencov, vyslovili sa rôzne sľuby na konferencii o Sýrii v roku 2016 a 2017 ohľadom tejto témy detí zo Sýrie v Turecku, Libanonu a e, a inde. E, by mali mať e, prístup e, k vzdelaniu, ale ešte stále nejakých 15 tisíc detí ten prístup k vzdelávaniu nemá. Takže na jednej strane tu máme tie sľuby veľkých obnosov a potom sú tu tie sľuby ohľadom vzdelávania Chcel by som vedieť, či sú potom tie časky podozdelené na skutočné položky, ktoré sa z toho financujú e, v Sýrii, pretože e, pokiaľ ide o to vzdelávanie, ešte stále zaostávame. Videla som klipy z konferencie v roku 2016, ktorý bol ešte um, premiérom David Cameron, to bolo ešte pred Brexitom, vtedy sa hovorilo, že to bude do septembra hotové a potom si pamätám, na inú diskusiu, kde sa tiež hovorilo o termíne v septembri na zabezpečenie vzdelávania a nič sa nestalo. Takže kde sú tie peniaze, kto ich dostáva, tak aby sme mali istotu, že idú na tie priority, ktoré sú stanovené. Áno, ďakujem. Možno sa pokúsim najskôr odpovedať na prvú otázku. Uznanie toho vákua. a napriek pozitívnym údajom, ktoré sme poskytli, dobre si uvedomujeme ako komisia, aká je situácia a snažíme sa zvýšiť financovanie a to aj od našich e, donorov a e, už deň po konferencii o Sýrii máme v úmysle začať rokovať s donormi s poskytovateľmi pomoci o tejto veci. A pokiaľ ide o e, ten odkaz na webovú stránku, beriem to na vedomie, ja odovzdám toto posolstvo. A pokiaľ ide o tretí bod, e, vzdelávanie, je to vlastne súčasťou tej celkovej otázky. E, vzdelávanie je naďalej kľúčové v regióne aj mimo Sýrie, aj vnútri Sýrie na TG Eco máme plán humanitárnej intervencie a tam sú e, vyčlenené e, čiastky pre určitých partnerov a sektory, hum, partnery z humanitárnej oblasti. A to na základe potrieb, ktoré e, nám partnery predložia, ktoré sa vyhodnotia, potom to môžeme monitorovať a sledovať, ako sa tie m, peniaze rozdeľujú do jednotlivých sektorov, ale nielen sektorov, ale podľa napríklad e, miery zhodnotenia a ďalších kritérií vzdelávanie je prioritou EK v Sýrii. Sú, je niekoľko partnerov, ktorí implementujú vzdelávacie programy, či už formálne vzdelávanie alebo neformálne vzdelávanie, a to v celom regióne. Ale E, nejaké percentuálne vyjadrenie toho záväzku pre vzdelávanie nebolo stanovené. Hovorí sa e, len, že peniaze pôjdu na vzdelávanie a potom na ďalšie veci a tak ďalej. Kde to môžeme vidieť transparentne? E, tie záväzky sú pre konkrétne krajiny, ale nie pre konkrétne sektory. Dobre, Enrique, ešte niečo ďalšie? Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Kolegyne a kolegovia, ďalší bod eh, je bod 22 eh, a to je plán eh, externých investícií spoločne s výborom budget pre rozpočet a oni môžu prísť až 17.45, takže si urobíme prestávku, ale potom tu máme ešte 24 rôzne tam nič nie je. 25. E, 16. mája e, ďalšie stretnutie 9 až 12.30, 14 až 18.30 a potom 17. 9 až 12.30. Takže musíme počkať teraz do 17.35, mm, takže 10 minút. O 10 minút prídu kolegovia z výboru pre rozpočet. Ak dovolíte, my máme niečo nového v otázka na ústne zodpovedanie. A ak tu nie je nikto, kto by to mohol zodpovedať, tak sa to ani nebudem pýtať. Týkalo sa to Turecka a te, toho nástroja pre Turecko financovaného cez ODA. Ja som pochopila, od sekretariátu, že tu niekto bude, ale ak tu nikto nebude, tak e, nemá zmysel sa tú otázku ani pýtať. Ale ja to tu vôbec, vôbec nič nemám takého vo svojich papieroch ohľadom nejakej tretej otázky. Ja si kladiem otázku, kde ste ako k tomu došlo. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ja tu mám len tie otázky Enrika. Asi sa sem dostala chyba, lebo ráno bolo veľa problémov s hlasovaním Veľa ľudí sa pýtalo, e, prepáčte, môžeme sa tomu venovať na budúce a budete na prvom mieste. Takže to necháme na budúce. A teraz 10 minút, kým prídu kolegovia z výboru pre rozpočet.